Dear President, Opätovne otváram zasadnutie. Zápisnica zo včerajšieho zasadnutia je k dispozícii. Má niekto námietky? Nie je tomu tak. A preto je zápisnica i schválená. Prvým bodom e, je e, diskusia o e, prípadoch porušenia ľudských práv vo svete. Prvý bod sa týka e, Pakistanu a prv, nové, nových prípadov, nedávnych prípadov prenasledovania. Kolega Bielan ako autor e, má slovo ako prvý. Nech sa páči na dve minúty. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Niedawne przypadki skazywania na... Ďakujem nedávne prípady trestu smrti kresťanov,